správ. Najprv je to správa pani Arena. Téma je chudoba rodové hľadisko. Nech sa páči, máte 4 minúty. Pani poslankyňa. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, to sú dve rozprávy, ktoré nasledujú po sebe, ale sú to aj blízke témy. Otázka chudoby, hovorili sme o energetickej a teraz ide o chudobu eh, rodového charakteru, aká je situácia žien v oblasti chudoby v EÚ. Bohužiaľ, viac než 64 miliónov žien v EÚ je chudobných, definovaných. 80 eh, to sú eh, ženy, ktoré sú matky samoživo, samoživiteľky, to sú ženy, ktoré sú najzraniteľnejšie, ženy samoživiteľky, sú viac vystavené rizikom, riziku chudoby a riziku e, sociálnej exklúzie. Čiže vystáva taký začarovaný e, cyklus e, nielen pre ne, ale pre ich deti. 27 detí v EÚ je vystavených riziku chudoby, to je 22 miliónov detí, ktoré sú v takejto dramatickej situácii. Čiže sme videli, že úsporné opatrenia to sú často slepé opatrenia, ktoré sa v posledných rokoch príjmajú v EÚ a tieto a tie nerovnosti ešte viac zdôraznili a riziko chudoby pre ženy a pre deti je ešte vyššie. Tá mzdová priepasť stále pretrváva ďalej otázka chudobných pracujúcich, rôznych prekerných pracovných vzťahov, potom priepas v oblasti dôchodkov. 39% je ten rozdiel, pokiaľ ide o dôchodky a toto je zase ďalšie riziko chudoby pre ženy vo vyššom veku. Cieľ stratégie Európa 2020 to je zníženie o 20 miliónov počtu osôb, ktoré sú vystavené riziku chudoby a sme, toho, sme od toho naozaj ešte na mile vzdialení. Naozaj poďme skoncovať s tým červeným kruhom 27 miliónov osôb v Európe, 22 miliónov detí a pokiaľ ide o dospelých, tak sú to hlavne ženy, ktorých sa tento začarovaný kruh týka. Čiže musíme vytvoriť určité odporúčania, aby tento začarovaný cyklus mohol byť prelomený. Prvé odporúčanie požaduje zabezpečenie kvalitných verejných služieb, a to bezplatne. Ide o vzdelávanie, ide o zdravotnú starostlivosť, ide o e, justíciu. Naozaj je potrebné ukázať, že kvalitné verejné služby že sú potom efektívnejšie a že to bohatstvo sa lepšie redistribuuje eh, a vzniká naozaj skutočná sociálna sieť boja proti, eh, proti chudobe. A druhé odporúčanie, boj proti diskriminácii na trhu práce, lebo toto je hlavný zdroj chudoby pre ženy, čiže požadujeme, aby dochádzalo ku koordinácii napríklad rodičovských dovoleniek, tých materských, tých otcovských, tak aby sa skoncovalo s situáciou, eh, ktorej sú vystavené ženy teda vlastne tie prekerné mm, pracovné, pracovné vzťahy. Tretia vec, minimálny príjem ako nástroj boja proti chudobe, čiže my v tej správe teraz nepožadujeme, aby bolo nejaké minimálne, nejaký príjem. My len chceme, aby tu bola nejaká analýza systémov minimálnych príjmov, minimálneho príjmu v členských štátoch, aby sme vyklali osvedčené postupy v tejto oblasti, lebo aj toto považujeme za nástroj v boji proti chudobe. Štvrté odporúčanie ten fenomén, keď ho nepoznáme poriadne, ako môžeme príjmať riešenia. Čiže my chceme, aby e, štatistiky boli e, spolahlivejšie, pokiaľ ide o e, chudobu, ktorá momentálne v Európe je. Ďalej systém záruk pre deti. To sme získali v prípade mládeže, tam je záruka pre mládež, čiže sú tu chudobné domácnosti a je potrebné, aby boli rozpočtové prostriedky a špecifické akcie, ktoré budú určené práve otázke chudoby detí. A posledná vec, požadujeme, a toto súvisí so správou, o ktorej sa skutovalo predtým. Požadujeme sociálne tarify e, pre e, základné služby, ako napríklad prístup k službám, k vode a tak ďalej, tak aby tieto osoby neboli, nepadli do tej, do tej pasce chudoby. No a potom ešte rozpočtová politika musí bojovať proti chudobe aktívnym spôsobom a um, všetky tieto odporúčania sme vypracovali v spolupráci s tými spravodajcami a tak ďalej. Ďakujem pekne spoluprácu, nás to bola konstruktívna diskusia a ja dúfam, že teda veľká väčšina bude hlasovať túto správu. To bude naozaj dôležitý signál pre uh, komisiu v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Som v ťažkej situácii, pretože hneď prichádzame ku postupu Catch the Eye a je tu prihlásených do diskusie mnoho kolegov, čiže uplatníme takú prax na základe toho, čo mi odporúčajú kolegovia, že dám slovo najprv tým, ktorí sa hlasili prví a tí kolegovia, ktorí už dostali priestor popoludní v rámci každý aj, tak tí nedostanú priestor. Slovo má pani Šojdrová. Vážená pani predsedkynie. Vážená pani predsednička, táto správa prináša dôležité údaje, z ktorých vyplýva, že aj v európskej spoločnosti je stále chudobou ohrozených viac žien než mužov. Táto správa ako hlavný dôvod uvádza diskrimináciu na trhu práce a diskrimináciu v odmenách. Je to už šiesta správa v roku 2016, kde sa zaoberáme podobnou témou a bohužiaľ podľa môjho názoru neprináša žiadne nové alebo teda lepšie riešenia. Ja si myslím, že to je iná diskriminácia. Diskriminovaní sú rodičia detí, pretože oni sa starajú o svoje deti eh, miesto toho, aby sporili a zarábali a sporili si v penzijných fondoch. Ja si myslím, že skimované sú matky a otcovia, takí, čo sa starajú o deti, pretože spoločnosť túto prácu neuznáva ako spoločensky prospešnú a pokiaľ bude predávať takýto prístup, tak dovtedy tieto ženy a rodičia budú predmetom diskriminácie. Ďakujem. O, no a pán Sádi, nech sa páči. Ďakujem za možnosť prehovoriť, pani predsedajúca. Táto správa nauka naozaj poukazuje na veľmi dôležité veci a poukazuje napríklad na sociálnu depriváciu žien v tom zmysle, že sú veľmi zraniteľné a sú vystavené mnohým negatívam. Ja sám som tomto smere e, tiež urobil určité kroky, e, aby, kde sa e, vyhodnocovali aspekty zvýšenej ochrany žien, ktoré sú vystavené treba s útokom alebo určitej diskriminácii v tomto smere. Preto treba aj na poli sociálnom robiť značné kroky. A bolo by dobré toto úsilie v rámci EÚ zjednotiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pán Jurek. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chudoba a ženy. To sú sociálne problémy. My to v Polsku veľmi dobre poznáme, lebo momentálne spúšťame pilotný program na pomoc ženám, taký, ktorý pomôže ich situáciu zlepšiť. Neviem, prečo v tejto správe extrémna ľavica tam zapracúva otázky, ktoré vôbec nesúvisia s touto témou. Prečo sa tam venujeme rodinám LGBTI. Čo to je za rodinu? Aká je to bisexuálna rodina? Aká je to transexuálna rodina? v akých európskych krajinách sa uznávajú takéto fenomény? Nie je to otázka mm, manželstva pre všetkých. To sú veci, ktoré nie sú zadefinované. Je to revolúcia, ktorá má za cieľ zničiť svet. Svet, ktorému vďačíme za našu slobodu. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Bilbao Barandíka. Nech sa páči. Mikrofón poprosíme. Chudoba v Európe má tvár ženy. Ženy majú veľký problém dostať sa aj na pracovný trh. Poloha ženy aj mm, mm, pozícia vôbec v spoločnosti sa prejavuje aj e, v penziách, ktoré sú nižšie. Preto je potrebné zabezpečiť aj patričnú rentu pre ženy a treba im zabezpečiť náležitú, e, náležitú pozíciu v spoločnosti. Nižšia chudoba žien znamená aj kvalitnejší život pre deti. Preto razantne odmietam tie škrty, ktoré sa začínajú uplatňovať e, v oblasti sociálnej. E, v Baskicku kde sa nachádzame na piatom mieste z hľadiska rovnoprávnosti, sme veľmi progresívni. Ďakujem. Pán López, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Európska únia nemôže e, hovoriť, že tento sociálny svet politiky je menej dôležitý. Toto si pripomíname aj z hľadiska Mevarant, aj z hľadiska príslušného sociálneho balíka a aj semestra. Máme 120 miliónov eh, ľudí, ktorí závisia na sociálnej podpore a tam je práve aspekt sociálnej eh, exklúzie, sociálneho vylúčenia, čo dopadá predovšetkým na plecia žien. Preto je potrebné bojovať proti sociálnej nerovnosti a diskriminácii. Úspech môžeme dosiahnuť len vtedy, ak sa ukončí politika vykoristovania a ak sa zabezpečí rovnaké práva pre ženy aj v rámci kolektívneho vyjednávania, teda aby ženy mali rovnaké podmienky. Ďakujem. Pán Gracia má slovo. Pán Sabatia, nech sa páči. Ďakujem za slovo. všetkým chcem zablahoželať pani spravdajkyni. Je to veľmi kvalitná a dôležitá správa. Prináša veľmi jasné posolstvo. Úsporná politika má veľmi zlý dopad a nezabúdajme, že tiež táto myšlienka prišla z Európskej komisie a je to na úkor žien. Ženy sú veľmi zraniteľné a to má dopad na oblasť školstva, zdravotníctva, aj spravodlivosti a tak ďalej. A pritom e, sa tvárime, že sme spokojní s tým, ako sa veci vyvíjajú, ale rovnoprávnosť pre ženy tu nie je. Sú to milióny žien, ktoré sa cítia, že sú diskriminované a dúfam, že zajtra e, sa zohľadňujú, pra, zohľadňa práve tie odporúčania, ktoré sú obsiahnuté v správe. Ďakujem pekne. Slovo má pán Arno. Ďakujem. Teším sa, že sa hovorí o rodovej diskriminácii a chudobe. Viac než 5 minút sme mohli s niektorou správu si myslím. Ja napríklad viem, že e, pokiaľ ide o e, top sedmičku EÚ e, postov, že <laughs> všetko sú to muži. Spojené kráľovstvo, tam sme často boli lídrami, napríklad pokiaľ ide o vedu a výskum. Spojené kráľovstvo tam naozaj má 6 z 25 najlepších univerzít, ale zastúpenie žien v vede tam je tiež oveľa vyššie ako v vynikaniach EÚ a taktiež sme mali v 70. rokoch ešte pred vstupom do EÚ eh, e eh, zákon o rodovej rovnosti, 52 týždňov máme garantovanej materskej dovolenky, mm, to mnohé krajiny nemajú, EÚ požaduje iba 40, eh, taktiež poistné na autá pre ženy sú nižšie ako v prípade mužov, čiže je EÚ naozaj súčasťou riešenia alebo náhodou súčasťou problému? Korvin képviselő úr Slovo má pán Korvin, nech sa páči. Sa Korvin. Pán Korvin, máte slovo. E, ja chcem všetkým zauważyć, že kolega povedal, že žije. Ďakujem pekne. Kolega pardon, kolegyňa hovorila o 27 miliónoch ľudí, ktorí sú vystavení chudobe a že tých žien je viac ako mužov. Ženy upadajú do chudoby, lebo neboli naučené stať sa dobrými ženami, dobrými matkami, ale preto, lebo ich e, učili veci, ktoré sú nepotrebné, ako napríklad rodová teória. Ďakujem. Prepašte, vy ste nepočúvali tie čísla, čo som hovorila. Uh, ja som hovorila, že 120 eh, miliónov ľudí sú v situácii chudoby a tých 22 miliónov to boli deti, to čo ste vy mysleli, že sú ženy, to sú deti. Ďakujem upresnenie. A teraz má slovo pani Švica lijepo što ste mi dali riječ gospođo potpredsjednice iz razloga što sam bila Ďakujem pekne. Ja som bola tieňovou spravodajkyňou k tejto správe pani Arena. Veľmi dobre sa mi s ňou spolupracovalo. A pokiaľ ide o príčiny chudoby žien, na nich sa zhodneme. Bohužiaľ, hoci spolupráca bola dobrá, nepodarila sa nám dopracovať ku kompromisom a moja skupina nebude môcť podporiť túto správu, lebo je tam mnoho citlivých aspektov ktoré správa obsahuje a myslím, že by nemali byť predmetom tejto správy, pretože nesúvisia priamo s príčinami chudoby žien. Nie sú v súlade s princípmi EPP mojej politickej skupiny. Je to hlavne teda princíp subsidiarity, a potom sú tu ešte ďalšie prvky, ktoré podľa mňa tieto správy nepatria, takže z uvedených dôvodov my správu nepodporíme v hlasovaní. Ale sme samozrejme za boj proti príčinám chudoby žien. Čelu a na kadok súd. Slovo ďalšia rečnička. Poštovaná predsedujúča, že več let sa v Európskej... Ďakujem pekne. Európska únia sa sociálnej exkluzii, chudobe a tak ďalej venuje už roky. My v našej skupine samozrejme sme proti takýmto veciam, ale musíme domiť, že ženy sú ohrozenejšie, že sú diskriminované a teda vyžadujú osobitnú pozornosť. Niektoré časti správy sú kvalitné, dobré, ale je nepriateľné, aby pokiaľ ide o tie odporúčania, keď sa do nich dostávajú ideologické otázky. Toto je naozaj nepriateľné. Trh práce, politika trhu práce má dať rovnaké príležitosť pre každého, pokiaľ ide o zamestnanosť, pokiaľ ide o odmenu a ďalšie témy, čiže nediskriminácia na trhu práce. Ale vy ste zabudli na jednu vec, na princíp subsidiarity, ako povedala predrečníčka, my nemôžeme podporiť správu v hlasovaní. A teraz má slovo pán Kiel. Madam President, thank you, and I'd like to start by thank... Ďakujem pani predsednička. Chcel by som na úvod poďakovať pani spravodajkyni, pani Arena, za jej správu ohľadom chudoby z rodového hľadiska a o dôsledkoch, ktoré to má pre našu spoločnosť, aj za to, že jasne pomenovala tie odporúčania v tej správe. Zatiaľ, čo miera zamestnanosti žien sa zvýšila asi na úroveň 64% v roku 2015, ženy dostávajú menej za svoju prácu a sú menej zastúpené na pracovnom trhu a to znamená, že ich finančná situácia je menej bezpečná a istá, ako je to v prípade mužov, ako sme počuli viac, e, oveľa viac žien ako mužov žije v chudobe v EU a ako vysvetlila, riziko chudoby je mimoriadne vysoké medzi osamelými matkami a takisto medzi ženami, ktoré sú v staršom veku. E, ženy dostávajú menej zaplatené. Skutočnosť, že často prijímajú e, prácu na čiastočný úvezok alebo že si berú e, dovolenky, to vedie k medzerách v odmeňovaní. Samozrejme aj dôchodky sú o 40 nižšie u žien alebo častejšie nedostávajú vôbec, nepoberajú dôchodky E, minulý rok e, rada prijala závery, ktoré sa týkali nerovno, takýchto nerovností a vyzývala na to, aby sociálne politiky členských štátov boli posudzované v rámci európskeho semestra. V e, decembri minulého roku komisia zverejnila strategické angažovanie sa vo veci rovnosti rodovej za účelom zlepšenia rovnosti medzi jednotlivými pohľaviami a tam sa to týkalo aj e, zvýšenia počtu žien v pracovnom živote, zníženie tej e, platovej medzery a takisto e, dôchodkovej medzery a takisto zabezpečenie väčšej nezávislosti, finančnej nezávislosti. My naďalej tieto veci pozorne sledujeme. Poskytli sme odporúčania, ktoré sa viažú k jednotlivým krajinám, predovšetkým v tých krajinách, ktoré čelia najväčším ťažkostiam. Ako ste poznali vo vašej správe, primerané politiky, ktoré majú nastoliť správnu rovnováhu medzi životným, teda pracovným a tým iným životom, teda bežným životom. E, minulý rok komisia spustila novú iniciatívu, aby zlepšila tú rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom pre rodičov a je tam viacero opatrení, ktoré majú podporiť e, aj možnosti flexibilnej práce a ktoré majú e, propagovať aj dostupné služby zdravotníctva. E, ďalej, čo skoro bude zverejnená aj legislatívna časť tejto novej iniciatívy a kolegovia budú predkladať návrhy v tejto veci do konca roka. Plány komisie vytvoriť Európsky pilier sociálnych práv majú vo svojom stredobode takisto rodovú rovnosť a ten pilier, ktorý bol schválený a ktorý išiel na konzultáciu, tak ten hovorí o tom, že sa má zlepšiť situácia žien na pracovnom trhu. Spravodlivosť, ktorá je stredobodom tejto správy, je takisto ústredná, pokiaľ ide o agendu komisie a tá zásada, že nikto by nemal byť nejakým spôsobom vzadu, nemal zaostávať, tam naďalej bude motivovať našu prácu a budeme podporovať väčšiu rovnosť medzi pohľaviami v Európe. Ďakujem pekne pánovi komisárovi za tieto myšlienky, ktorými ukončil túto tému. Hlasovať